podporili a aby ste odmietli pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Rozpráva k tejto téme je uzavretá. Hlasovanie bude na konci rozpravy. Ďalší bod na programe je vyhlásenie komisie o rokovaniach týkajúcich sa obchodnej dohody proti falšovaniu známej pod skratkou ACTA. program, tak ako bol prijatý, neumožňuje, aby sa k tejto rozprave konala aj spontánna rozprava KHDI. Pokiaľ nemáte námietky, navrhujem vám nasledovné. Ak rečníci, ktorí už sú na zozname, dodržia svoj časový limit a bude na konci dostatok časového priestoru, vtedy otvorím spontánnu rozpravu KHDI. Sú námietky proti môjmu návrhu? Ak nie, ďakujem. Veľmi dobré. Mm-hmm. V mene komisie na 5 minút má slovo komisár de Hucht. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, ďakujem, že ste mi dali opäť príležitosť prihovoriť sa vám v záležitosti rokovaní o dokumente akta. Keď si spomenieme na kontext týchto rokovaní, ak tá je dohoda, ktorá bude dôležité na zabezpečenie konkurencie schopnosti EÚ a pracovných miest na celkovom globálnom trhu. Ak chceme zostať hospodárstvom, ktoré dokáže súťažiť s ostatnými, musíme byť inovatívni a musíme dokázať vytvárať exkluzívne značky. Hlavnými konkurenčnými výhodami na svetovom trhu sú práve tieto spomenuté veci, takže musíme adekvátne chrániť naše trhy a venovať sa exportu akta sa týka európskych občanov, nielen ich pracovných miest, ale aj bezpečnosti spotrebiteľov, zdravia a bezpečia. Táto dohoda sa odvoláva na medzinárodné štandardy, ktoré sú vyvážené a efektívne a ktoré už platia. Sú to IPR dohody. A je to cieľ, meta, s ktorou iste všetci súhlasíme. Minulý rok v marci Minul v marci som sem prišiel, aby som vám povedal o princípoch, z ktorých vychádza komisia. Transparentnosť som spomenul a e, ubezpečujem vás, že chceme s parlamentom ďalej spolupracovať. Máme tu predbežný text, ktorý vychádza z rokovaní v marci. Tento text sme vám poslali, dodržali sme slovo ako komisia a rešpektujeme všetky princípy. Tieto princípy sú. Cieľom akta je zamedziť falšovaniu tovaru a porušovaniu e, patentov v oblasti duševného vlastníctva a celkovo duševného vlastníctva. Nejde tu o kontrolu obsahu laptopov a počítačov. Nemal by viesť k obmedzeniu ľudských práv, občianských práv alebo k obťažovaniu spotrebiteľov. Bol by som veľmi rád, keby som si vypočul vaše argumenty k tejto téme. Druhý princíp akta je o e, tom, že sa majú aplikovať existujúce zákony o ochrane duševného vlastníctva, nijako nemodifikuje existujúce zákony, mala by stanoviť minimálne pravidlá, ako by sa na súdoch dalo domôcť svojich právomocí podľa týchto zákonov. zákonov. Európsky, napríklad výrobcovia automobilov, si musia byť schopní zabezpečiť svoje práva, keď sa falšujú ich výrobky mimo Európy. Tretí princíp akta musí zostať v súlade s európskym aký, vrátanie súčasnej úrovne harmonizácie a smernice o európskom obchode a telekome. A napokon musí byť v súlade s legislatívou o súkromí a ochrane dát. Akta nezmení žiadnu európsku legislatívu, iba pridáva hodnotu potvrdzuje túto legislatívu, posúvajú na vyššiu úroveň, ak ju príjmu aj iné krajiny, pomôže to našim inovátorom. Štvrtý princíp. Zabezpečujeme týmto, že akta nezabráni prístupu k generikám v oblasti lekárstva. V našom texte sa explicitne spomína, že akta by nemala zabrániť obchodovaniu s generikami, s liečivami generikami. Po piaté, akta je v súlade s TRIPS a s ďalšími právnymi normami z roku 2001 a s citlivými záležitostiami, ktoré sa týka prístupu k liečivám. Pri transparentnosti sme dodržali slovo, vždy sme informovali Európsky parlament prostredníctvom uzavretých zasadnutí a budeme pokračovať týmito špeciálnymi zasadnutiami v informovanosti parlamentu. V rámci dohody sme sa s vami podelili o predbežný text Využívam túto príležitosť, aby som vám povedal, ako vyzerali rokovania 10 kôl. Nedávne bolo vo Washingtone medzi 16. a 20. augustom. Prišlo k progresu, k napredovaniu a strany sa dohodli aj na prekernejších záležitostiach, čo sa týka obsahu, preambuli, horizontálnych a vertikálnych záležitostí. Dohodli sa o medzinárodných spoluprácach a toto, táto práca je takmer uzavretá. Žiaľ, v posledných dvoch kolách e, bolo čoraz jasnejšie, že konsenzus, ktorý, ktorý zahrňa všetky strany akta, sa dosiahne len na základe najnižšieho spoločného menovateľa, pretože praktiky v týchto e, oblastiach sú rôzne. Úroveň ambícií sa musela trochu znížiť a muselo sa pristúpiť k efektívnemu pohľadu Jednou z najcitlivejších tém, ale z najinovatívnejších kapitol akta sa nepodarilo dosiahnuť, pretože strany sa nedohodli na spoločnej zodpovednosti v, e, pre poskytovateľov internetu. Takisto sa nedohodli pri colných záležitostiach. Niektoré strany namietali proti tranzitu, exportu a falšovaniu falšovaného tovaru pretože nepokladali takéto opatrenia, konkrétne opatrenia za vhodné. V diskusiách vysvetlo, že záujmy Európskej únie e, súvisia s tým, ktoré konkrétne práva duševného majetku sa budú vzťahovať. Napríklad textilné e, spoločnosti, pretože tie sú tiež obeťami, alebo farmári, ktorí tiež môžu byť obeťami falšovania tovaru. Jednotlivé strany tvrdia, že treba vymenovať, čo presne bude v akte, že sa to týka iba takých e, produktov, ktoré majú už obchodnú značku. Nasledujúce kolo sa odohrá v Tokiu koncom mesiaca, na prelome septembra a oktobra. Zdá sa, že sa už blížime ku koncu týchto vyjednávaní a všetky zásadné záležitosti by sa mali v Tokiu uzavrieť. Som pevne presvedčený o dôležitosti systematického prístupu pri ochrane ľudí proti falšovanému tovaru na celom svete a, a o tom, že akta je zásadným príspevkom k tomuto boju. Preto som stále oddaný tomu, aby sa rokovania uzavreli. Ak na konci procesu však Európska únia bude mať pocit, že dosiahnutý kompromis nedosahuje pridanú hodnotu a že nechráni duševný majetok, tak ako sme si predstavovali, mali by sme zvážiť, či budeme naďalej stranou tejto dohody. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme vystúpenie predstaviteľov politických skupín. Pán Kaspari, 3 minúty. Stiané kolegyne, kolegovia, 178 miliónov mm, bolo zadržaných teda jednotlivých produktov na hraniciach a na, teda na colných prechodoch. Veľká časť toho pochádza z Číny. Pokiaľ ide o e, liečivá, tak India je tým výnikom. Tu vznikajú obrovské škody pre európske hospodárstvo, ale aj tí nákupcovia sú silne postihnutí takýmto nákupom. Napríklad pokiaľ ide o liečiva, keď si predstavím, bolo by to pre mňa horor, keby napríklad ja by som podal eh, takéto lieky, či už dieťaťu alebo nejakým rodinným príslušníkom a by to viedlo napríklad až k umrtiu z dôvodu takéhoto falšovaného produktu. Takže musíme riešiť takéto problémy. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak piráctvo produktové je centrálnou témou. musíme dbať na to, aby sme zabezpečili ochranu pred takýmito produktami na globálnej úrovni a aby sme ochraňovali e, spoločnosť pred takýmito produktami. Preto e, vítam dohodu, pokiaľ ide o aktu, e, ako, a by to bolo niečo veľmi dôležité smerom k boju proti pirátstvu. Vieme, že toto nie je jediné riešenie v boji proti pirátstvu, ale každopádne máme na stole prvé, prvú medzinárodnú dohodu, a tým pádom e, sa vydávame na cestu boja s viacerými proti takémuto fenoménu a dúfam, že sa pridá aj ďalšia e, skupina štátov. Naša skupina víta spoluprácu medzi komisiou a parlamentom od našho uznesenia e, zo začiatku roku a je nám ľúto, že muselo byť prijaté takéto uznesenie parlamentu. Ale vďaka pravidelnému informovaniu zo strany komisie sa nám podarilo v predchádzajúcich mesiacoch získať predstavu o e, týchto rokovaniach. E, e, tým, ktorí rokovali, gratulujem k tomu pokroku, pretože aj kritici akty, je to pre nich ťažké nájsť vlastne negatívne body na tejto dohode. Pokiaľ ide o opatrenia na hraniciach, ktoré majú fungovať, je to naviazané na ochranu patentov a takisto aj otázky generík boli vyriešené potom otázky Three Strikes e, tiež boli nastolené a vyriešené. Takisto bola vyriešená otázka internetových poskytovateľov. Myslím si, že toto všetko poukazuje na to, že sme sa vydali správnou cestou. Chcem ale apelovať na komisiu, aby naďalej bola e, veľmi dôsledná a aby riešila aj otázky napríklad geografického pôvodu a takisto otázky e, ochrany patentovej v civilných záležitostiach napríklad pánská šunka, tyrovský sír alebo šampanské, zo šampaň, z vlastne šampaň si zaslúhuje rovnakú ochranu ako Coca-Cola alebo Kellogg's. E, preto e, si myslím, že aj Spojené štáty by mali prestať s tou blokádou, pokiaľ ide o zverejnenie takéhoto textu. Vidíme, ako dôležitá je transparentnosť a ako mnohé kritické hlasy e, umlkli, alebo zmlkli teda po vyrokovaní tohto textu. Želám komisii veľa úspechov do ďalšieho kola rokovaní v Japonsku a dúfam, že budeme naďalej informovaní včasne a budeme dostávať najnovšie informácie. Po tom, čo sa uzavrú tieto rokovania, tak naša frakcia sa posadí v kľude a pozrieme sa na tie výsledky, ktoré boli dosiahnuté a potom sa e, dohodneme na tom, aké bude naše stanovisko k ratifikovanej dohode. Želám veľa úspechov. Ďakujem. Arif, ja lepta. Za demokratov pán Arif. 3 minúty. Komisár... Pán predsedajúci, pán komisár, drahí kolegovia, prednášate nám veľmi sebaisté návrhy, ale predsa len ešte poslanci majú isté pochybnosti, pokiaľ ide o aktu a celkom ich vaše slova neodstránili. V marci sme hlasovali o a nebolo možné publikovať text rokovaní. My sme sa dožadovali rešpektovania aký e, kominotér, ďalej tam boli otázky spojené s generickými liekmi, e, označením e, krajiny pôvodu a tak ďalej. Toto všetko boli priority a ja budem stále opakovať, že to je veľmi dôležité a my v parlamente sme naozaj na túto tému otvorili diskusiu. Včera mnohí rečníci správne pripomenuli, že my poslanci sme akými si sprostredkovateľmi našich občanov a že vlastne komisia e, riskuje zrážky s parlamentom. Pán komisár, prosím vás, vnímajte e, poslancov ako partnerov a nie ako odporcov treba si uvedomiť, že my ne sa nemôžeme uzatvárať do e, dôveryhodnosti, nemôžeme e, rokovať za zatvorenými dverami, posielať si dôverné e, dokumenty, informácie a tak ďalej. Práve naopak, my musíme volať na poplach, upozorňovať a preto my trváme na tom, že transparentnosť debaty môže tieto vystúpenia obohatiť a zvýšiť mieru dôvery. A ešte jedna poznámka. Chcem pripomenúť moje obavy. Pokiaľ ide o prístup k liekom, už bolo povedané, že táto ochrana si zaslúži byť prioritnou otázkou a mm, mali by sme sa takisto venovať otázkam spojeným so slobodným pohybom. Netreba, aby sme e, takýmto spôsobom používali akta na boj proti e, organizovanému zločinu. Prosím vás, nemiešajme tu generické lieky s liekmi falšovanými. Tento text je veľmi e, silný, ale musí zabezpečiť rovnoprávnosť medzi používateľmi, jednotlivými používateľmi. Vítam to, čo ste povedali o internete. Mám veľkú dôveru v to, že akta neoslabí európsku pozíciu, ktorá je jasne vyjadrená v smernici i internetový obchod, elektronický obchod. A ja dúfam, že táto rozpráva nám prinesie viac informácií a dovolte mi, aby som vám povedal, že my sme tu na to, aby sme chránili práva občanov, ich základné a zásadné slobody, a to musíme mať na zreteli aj počas rokovaní. Na to upozorňujú poslanci a prosím vás, zverejnite texty o rokovaniach, či už v Japonsku alebo kdekoľvek inde. A pokiaľ ide o debaty v parlamente, ja tam žiadam, aby bola prijaté uznesenie, pred akýmkoľvek podpisom dohody akta, aj keby to malo znamenať návrat k rokovaniam. Ďakujem. Kolega Rinaldi za liberálov minúta a pol. Drahí kolegovia, vážený pán komisár, Akta est fabula. To povedali E, autory. Komédia sa skončila, my sme na konci rokovania, ale možno ešte nenastal okamih, keď treba zatlieskať. Máme tu garancie pána de Huchta. Uvedomujeme si, že 80 e, falšovaných produktov pochádza z Číny a preto, ako hovorí komisár ak bude užitočné podpísať tento dokument, samozrejme to áno, ale sú tu isté obavy, ktoré nie sú mnohé, ale významné. Napríklad v oblasti internetu, kde komisia vyvinula veľké úsilie, ale musíme zostať v deli, napríklad v otázke liekov e, to už spomenuli ďalší vystupujúci predo mnou, nemôžeme si zamieňať generické lieky s falšovanými liekmi. E, generika umožňujú prístup farmaceutickým prípravkom za e, priateľné ceny a to je vitálna otázka pre niektoré krajiny. No a pokiaľ ide o ďalšie otázky, tak myslím si, že tie by mali byť začlenené aspoň do preambuly dohody akta. Pokiaľ ide o e, označenie geografickej krajiny pôvodu, tak myslím si, že e, tam jednoducho máme isté značky, ktoré by mohli byť takýmto spôsobom ešte dodatočne chránené aj okrem označenia krajiny pôvodu. E, my teda žiadame e, veľmi e, pevný postoj a bdelosť pri rokovaniach. Pán Albrecht, ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé, teším sa, že tie písomné vysvetlenia, ktoré sa týkali akty, získali väčšinu hlasov tu v parlamente. To poukazuje na to, že Európsky parlament naďalej si stojí za jasnými vyjadreniami zo svojho uznesenia marcového. A čo je viac, v rámci týchto písomných vyhlásení došlo k doplneniu jedného podstatného bodu. Nechcem, aby sa prenášali práva duševného vlastníctva na, do privátnej sféry. Musíme dávať pozor na eh, ohrozovanie základných práv aj v sfére internetu. To je nevyhnutné, aby pri týchto našich snahách e, vysoké štandardy, ktoré sa týkajú e, aj dohovoru o ľudských právach, aby boli e, dodržiavané. Dohovor o akte podporuje bohužiaľ privátne kartely a nejakým spôsobom takisto nabáda k takéto aktivite a nie môže niečo takéto podporiť. Komisia sa snaží riešiť aj otázky porušovania zmluv, Namiesto toho, aby došlo k vypusteniu opatrení, ktoré kritizuje parlament, stávajú sa len neprecíznejšími a nepresnejšími. Tým pádom je oveľa nepravdepodobnejšie dosiahnutie uspokojivého výsledku. Zdá sa, že trvalé protesty Európskeho parlamentu priniesli svoje ovocie. a keby mala ale akta získať väčšinu tejto snemovne, tak by to e, bolo naozaj škodlivé. A dúfam, že od včera vám je to jasné. Ďakujem pekne. V mene konzervatívcov a reformistov, pán Kamal, ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Predovšetkým vás chcem privítať a uvítať tie veci, ktoré ste povedali na začiatku. To znamená, že sa neporušia duševné, právoduševné vlastníctva a že žiadna legislatíva sa nezmení zásadne a že transparentnosť, ktorú nám slobila komisia, e, tu oceňujeme, pretože iní partnery sa takto nesprávajú. Rozdiel medzi digitálnym svetom a ďalším svetom, ktorý spomenul e, reportér časopisu World, je, že budeme mať e, lacnejšie ukladanie dát, lacnejšie digitálne produkty, vyššiu rýchlosť, ktoré by mali byť zadarmo, alebo ich cena sa blíži nule. Viaceré odvetvia sa však stiažujú na digitálny svet. Ale tieto musia pochopiť, že musia vytvoriť nové obchodné modely a že nové biznisné modely e, musia začať fungovať napríklad vo zvukovom priemysle a hudobnom priemysle svet a tomu svet, v ktorom vyrábame výrobky, je iný a musíme zabezpečiť, aby Európska únia bola súťaživou, aby schopnostnou a aby jednotlivé štáty EÚ dokázali byť inovatívne vo vede. Musia to byť ciele, ktoré si máme nastaviť a miliardy investovať do nových produktov, do nových konštrukčných riešení a dizajnerských riešení, aby nebolo možno len tak ľahko falšovať tento tovar. Napríklad e, automobily, tam sme v popredí vymýšľania nových modelov e, nové sofistikované telefóny a podobne. A musíme si dať pozor, aby tieto miliardy, ktoré sme investovali do konštruktných riešení, neodplynú dolu vodou. Vítam vyjadrenie komisie, že musíme pochopiť rozdiel medzi svetom atómu a digitálnym svetom. Ďakujem za pozornosť. Pán Šolc, zjednotená ľavica. Pán predseda, stili poslanci, kolegovia, pán komisár, pokiaľ ide o ochranu dušeného vlastníctva pred takýmito pokusmi, to je dôležitá snaha, hlavne pre stredné a malé podniky. Ale opäť tu kladiem otázku, či pirátstvo v oblasti produktov je možné obmedziť, ak sa dohodne malý klub krajín na nejakej teda dohode. Hlavne keď e, takéto krajiny sú známe ako povodcom takýchto pirátskych produktov. Podľa mňa takáto e, dohoda spadá práve do, do, do rámca IPO. Ide tu o nové nastavenie e, podmienok a pán komisár, aj vaše dnešné vyjadrenia podporujú toto nové nastavenie. Dúfam, že na rade aj na komisii sú si vedomi, aké dilemy sú spojené s riešením tejto otázky. Ide o to, aby sme zabezpečili aj tie odbytové trhy a aby sme tam dokázali dať pozor na tieto fenomény. V prípade, že žiadny zmluvný štát nebude príjmať eh, výnimky, tak ako sa hovorí o výnimkách v prípade nekomerčných eh, produktov, v prípade napríklad cestovania, alebo keď ich majú, tak, tak to je tiež negatívny fakt. Chcú týmto dosiahnuť eh, vytvorenie legislatívy ktorý zabezpečí, že importované tovary alebo niektoré iné e, produkty bude e, možné zničiť. Bez toho, aby bola vypočutá protistrana alebo teda ten výrobca. Pri niektorých kontajnerových prepravách alebo dopravách to sa zdá byť pomerne jednoducho, ale napríklad pri softverových komponentoch je to takmer nemožné Eh, giganti softverovi, napríklad eh, Microsoft, eh, keby vyzvali na, takéto, na takýto hon na falšované produkty, tak by to naozaj znamenalo veľké problémy pre malé a stredné podniky. Nejde tu len o sledovanie downloadov a kópií, ale ide o sledovanie výrobcov a o technológie, s ktorými okrem iného je možné vlastne porušovať zákony, ktoré sa týkajú kopírovania a sťahovania Spojené štáty upustili od eh, svojho, svojej legislatívy, ktorá sa týka internetových poskytovateľov služieb a teraz hovoria o aiding and abetting, o napomáhaní a navádzaní v prípade takéto sféry. Čiže je nevyhnutné, aby osoba, ktorá sa stretne s takýmto podozrením, informovala o subjekte, na ktoré sa takéto podozrenie vzťahuje Spojené štáty ale nepoznajú ochranu údajov v zmysle Európskej únie a preto je to tam obrovský rozdiel. Nie je možné, aby takéto dohovor e, zasahoval do súčasnej legislatívy EÚ a je nevyhnutné schrániť e, stredné a malé podniky a takisto je nevyhnutné zabezpečiť ochranu používateľov internetu. Ďakujem pekne. Pán Speroni, minúta a pol za EFD. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, ďakujeme zástupcovi rády za túto debatu. Je ťažké hovoriť o niečom, keď nedisponujeme potrebnými dokumentami pretože my, nám parlamentný servis nič neposkytol, nič nám nepovedali. Jednoducho nám povedali, že komisia tento text nedistribuovala a preto my sme nútení zostať na, všeobec, na úrovni všeobecných konštatovaní. Treba však povedať, že táto otázka e, sa týka všetkých tém ochrany európskych výrobkov a pracujúcich aj keď existuje istá rezistencia, najmä pokiaľ ide o reglementáciu v oblasti značiek a výro- niektorých výrobkov. My musíme chrániť našich pracujúcich, pretože konštatujeme, že tu ide o nelojálnu konkurenciu, ktorá sa zakladá na vykorisťovaní pracujúcich, a e, samozrejme, my musíme bojovať aj proti falšovaniu a preto je dôležité, aby sme bojovali proti takejto nepriateľnej konkurencii, najmä preto, aby sme ochránili to, čo sa produkuje v Európe tými, ktorí v Európe pracujú, vkladajú do toho svoju e, inteligenciu, svoju prácu a tým prispievajú k rozvoju nášho kontinentu. Τέλος εξερενόμενος των γραμμένων, κυρία Βέρτμαν για 1,5 λεπτό. Nakoniec za nezaradených e, pani Vertman, minúta a pol. Ďakujem pekne, drahé kolegyne, kolegovia. Plánovaná dohoda akta by mala dosiahnuť e, tú prípravu novej legislatívy v oblasti e, duševného vlastníctva, teda zabraneniu piráctva. Malo by to zlepšiť celú túto oblasť. Nevyhnutná je transparentnosť. Opatrenia, ktoré prinášajú vlastne redukciu E, existujúcich, existujúcich pravidiel e, sú neprimerané, pokiaľ ide o snahu bojovať proti e, pirátstvu a porušovaniu autorských práv a nie je možné akceptovať takéto opatrenia. Komisia bola vyzvaná, aby prišla s nejakým posúdením možných dôsledkov, avšak nedošlo ešte k posúdeniu vplyvu. Ochrana duševného vlastníctva podľa mňa je úplne nevyhnutná, ale takisto dôležité je zabezpečiť aj ochranu údajov aj e, súkromnej sféry. Takto sa vyjadril Peter Huysings. Citujem. Zatiaľ, čo duševné vlastníctvo je dôležité pre spoločnosť a musí byť ochraňované, nie je možné dávať ho nad individuálne práva jednotlivcov, pokiaľ ide o ochranu ich e, súkromia a tak ďalej. Konec citátu. So všetkým rešpektom všetky tie e, legislatívne postupy by mali byť ešte rozpracované a malo by to byť zlepšené. Ďakujem pekne. Kolegovia, Máme 8 ročníkov prihlásených do spontánnej rozpravy. Budem veľmi prísny s časovými lehotami. Nikto iný, len títo 8 budú schopní hovoriť. Pani Kastinger, minúta a pol. Pani Kastinger, jedna minúta. Drahí kolegovia, efektívne naplňanie súčasnej legislatívy, ktorá sa týka boja proti pirátstvu a ochrany duševného vlastníctva, je bez pochyby vítaná vo verejnosti je však e, veľká, ne, veľa neznámych a takisto aj neistot. Obracajú sa na mňa zneistení občania, ktorí, e, ktorým vadí netransparentnosť, ktorá súvisí s aktov a ktorá, ktorí vnímajú aktu ako zásah do ich e, privátnej sféry. Je nevyhnutné tu poznamenať a ukázať na to, že nie len akta, ale aj ostatné snahy EÚ, ktoré robí na tomto poli, nevedú zatiaľ značným úspechom už v 2009 sa ukazuje, že e, poskytovateľ internetových služieb e, môžu byť braní na zodpovednosť, pokiaľ dochádza k porušovaniu napríklad súkromia e, používateľov. Toto sú veci, ktoré majú zlepšiť situáciu užívateľov, ale problém nie je čisto len akta, problémom sú právne úpravy v rámci Európskej únie, ktoré by mohli obmedzovať základné práva a slobody občanov EÚ. Ďakujem.

Undantaget för generiska läkemedel. Då måste vi i sådana fall också undanta all transit. Annars får vi de problem vi har. To sa mi príliš nepáči. Je tu problém, ktorý musíme vyriešiť. Máme tu tranzitné krajiny, máme tu masovú výrobu, najmä pokiaľ ide o niektoré krajiny. Preto je po, potrebné, aby e, sme povinne aplikovali výnimky a pokiaľ ide o technológie, tak aj tí, ktorí rozširujú technologické metódy, technické metódy na to, aby E, sa dostali z blokády. Treba k nim pristupovať špecificky. Treba sa pozrieť, aké záujmy ekonomické sú za tým, či tam nie sú nejaké ekonomické záujmy, aká je v tejto oblasti situácia a následne sa treba vyhýbať tomu, aby sme e, prijímali kontroverzné predpisy, najmä v oblasti ochrany. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Chcem e, niečo doložiť do tejto rozpravy o ACTA a ako spolupodpisovateľia deklarácie twelve mám česť oznámiť vám, že táto deklarácia získala širokú väčšinu v parlamente a prekonala e, minimálny počet signatárov. Som rada, že vám môžem povedať, že tento dokument vám bude doručený pred posledným kolom rokovania akta a považujte ho prosím za mandát Európskeho parlamentu. Chcem vám pripomenúť hlavné prvky. E, Nie len, že parlament žiada väčšiu mieru transparentnosti, a zasielanie dokumentov e, priebežne v priebehu rokovania, aby ich parlament, aby sa s nimi parlament oboznámil a mohol ich ratifikovať, ale takisto žiadame, aby aj e, intelektuálne práva neboli e, harmonizované v tejto medzinárodnej dohode a aby sloboda občanov a neutralita boli zachované a garantované. Ďakujem, pán predseda. O Pán Bronz, minúta. Ďakujem, pán predseda. Musím si položiť otázku, do akej miery e, môže táto dohoda akta e, byť len ochranou pre veľké podniky a do akej miery naozaj ochranuje bežných ľudí, bežných občanov. Pokiaľ ide o medicínske produkty, e, takéto falšované produkty často oberajú ľudí o ich zdravie, o ich životy dokonca. Pirátske produkty sú väčšinou vyrábané v, nízko, teda v nízkopríjmových krajinách a ohrozujú tak eh, pracovné trhy v našich krajinách. Je nevinutné sankcionovať krajiny, ktoré umožňujú takéto postupy. Rád som si vypočul uistenie komisára, že budeme sa sústrediť len na porušenia veľkom rozsahu a nepôjdeme po spotrebiteľoch. Niektorí eh, lobby, lobistické skupiny chcú, aby internet eh, bol takisto zacielení, alebo teda aby sa na to zamerali. Je ne, možné dať nám nejaké uistenie, že tieto uh, ustanovenia nebudú zasahovať uh, do ochrany práv spotrebiteľov? Ďakujem. Kyria e, Zedrzjevska, ja lepto. Pani Zedrzjevska na jednu minútu. Za uspokojením konštatujem, že rozpráva k akte v Európskom parlamente bola krokom tým správnym smerom a posilnila postavenie Európskeho parlamentu, ktorý zastupuje európskych občanov. Rada by som zdôraznila, že Európsky parlament má právo byť informovaný a Európska komisia musí konzultovať s parlamentom o rokovaní, ktoré prebiehajú v oblasti obchodu a všetkých aspektov, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva pri obchodovaní. V dnešnej rozprave Ehm, odzneli veľmi dobré pripomienky, páči sa mi aj smer, akým sa vydala komisia a dúfam, že v budúcnosti to bude tak pokračovať. Dôvernosť e, vyjednávaní a to, že Európska komisia pôvodne tajila, o čo ide, e, vzbudili nevôľu medzi používateľmi internetu. Európska komisia, e, keď by nás bola ochotná informovať vo veľa širšom rozsahu hneď od začiatku, vyhli by sme sa takémuto konaniu komisia, rada by som sa vyjadrila k vzťahu Račnička prerušená. Pani Lichtenberg na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste nás uistili, ubezpečili, že dohoda akta nič nezmení v tejto chvíli, ale nie, je nám upretá možnosť vyjadriť naše vlastné postrehy vyjadriť naše vlastné dojmy a použiť naše vlastné právne stanovisko, pokiaľ ide o tie kolaterálne škody, pokiaľ ide o práva občanov a či nedochádza k výraznému zhoršeniu práve v oblasti ochrany práv občanov a či, či je to v s vašim prísľubom. Keď má byť ten váš prísľub pravdivý, prečo tu nie je žiadna transparentnosť? viem, že to boli rokovania aj so Spojenými štátmi, ale dokáže e, s dobrým e, vedomím a svedomím e, komisia potvrdiť, že je tam dostatočná transparentnosť? Ja si myslím, že nie. Druhý bod, otázka geografického označovania pôvodu. Ja by som jasne povedala za rokovacím stolom, že v Európe to prakticky znamená ochranu obchodnej známky. A podľa mňa by to malo byť súčasťou opätovnou týchto rokovaní. Ďakujem pekne. Ešte máme dvoch rečníkov a viac, viac ich nebude. Pán Edenhauser, máte jednu minútu. krátkosti tri body. Najskôr chcem poblahoželať iniciátorom písomného vyhlásenia k akte. Druhá moja vec sa týka samozrejme transparentnosti a otázka smerom na pána komisára. Pán komisár, ako nám chcete vysvetliť ako poslancom EÚ, že sme odkázaní na organizáciu občianských práv v Amerike, na to, aby sme sa dostali k textu. Mám ho pred sebou, potom ten text odozdám a chcem vás poprosiť, aby ste ma ubezpečili, že, budeme, že to bude teda ten, tá originálna verzia. Ďalej, ručenie na strane poskytovateľov, to je moja tretia otázka. Moja otázka smerom na vás. Je možné, aby sa zadnými dvierkami, čiže ručenie zo strany poskytovateľov, providerov, dokážete nás uistiť a vylúčiť, e, že ručenie e, poskytovateľov bude opäť súčasťou dohody a že sa tam dostane zadnými dvierkami? Ďakujem. A napokon na minútu pani Engstrom. Poprosím o ticho v e, rokovacej sále. Všetci súhlasíme, že falšovanie je zlá vec a že treba bojovať proti falšovaniu a že to je dobré pre európskych spotrebiteľov a občanov. Je to tiež dôležité pre európske podniky. To už všetko bolo povedané. Je teda dobré, že chránime obchodné značky a aký vrátanie zemepisných označení pôvodu. Doteraz to všetko sedí, ale tak ako poukázali predrečníci, je rozdiel medzi svetom atómov a svetom mýtov. Keď prichádzame ku kapitole o internete, sú tu obavy, ktoré vzniesli poskytovateľia internetových služieb aj iné podniky, ktoré súvisia s internetom. Sú to obavy, že táto dohoda môže v skutočnosti poškodiť rozvoj, poškodiť európske podniky, poškodí to, ako využívame nové technológie. Ja by som naliehal na komisiu všetkými prostriedkami, prosím, bojujte proti falšovaniu, ale vynechajte celú kapitolu o internete. To by bolo najlepšie riešenie. Ďakujem vám. A teraz rozprava je uzavretá a v mene komisie sa vyjadrí pán komisár De Hucht. Má 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi predovšetkým poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí sa vyjadrili pred niekoľkými týždňami sme hovorili, že už sa v Tokiu blížia rokovanie ku koncu a pre nás všetky informácie, ktoré tu odzneli, vezmeme na zreteľ pri ďalších rokovaniach. Čo sa týka toho, že sme utajovali niektoré skutočnosti v súvislosti s aktou, odpoviem vám na niektoré odborné záležitosti. Jedna pripomienka sa týkala dohôd TRIPS a verejného zdravotníctva a zdravia. Či sa explicitne bude spomínať tento okruh v dohode akta, bude sa spomínať bude sa tam uznávať princíp, ktorý je spomenutý aj v dohodách TRIPS, ten, čo, ktorý sa prijal v novembri 2001 VTO na ministerskej konferencii VTO v Dauha v Katare. Takže toto sa prenesie a explicitne spomenie. Sú tu aj otázky a pochybnosti, ktoré sa týkajú ochrany súkromia. Opäť, keď sa pozriete na text, ktorý je v súčasnosti eh, o ktorom sa rokuje, hovorí sa tam doslova, že nič v tomto dohovore, nič v tejto dohode e, nesmie byť proti medzinárodným zákonom alebo zákonom jednotlivých národných štátov, najmä to, čo sa týka ochrany súkromia. Ďalšia explicitná zmienka v texte, predbežnom texte, o ktorom rokujeme, hovorí, že čo sa týka digitálneho prostredia a vymáhania zákonov v ňom, každá zúčastnená strana sa musí správať podľa zásad slobody vyjadrovania, ochrany súkromia a spravodlivého zaobchádzania, takže všetky explicitné zmienky v texte sú spomenuté. Dovolte mi teraz o pár slov k liečivám. Neverím, že tu je problém s liečivami. Nielen pre to, že akta by bola nejakým problémom, ale aj preto, že v súčasnosti rokujeme s Indiou o tejto veci. Iste viete, že India požiadala VTO o tom, aby sa hovorilo o liečivách a dospeli sme k záveru pri týchto rokovaniach, ktorý iste, vážený pán komisár, prerušuje predseda pána komisára, vážení kolegovia poslanci. Táto rozpráva sa blíži ku koncu. Poprosím vás o stíšenie sa. Nech sa páči, pán komisár, pokračujte. Chcel by som dodať, pokračuje pán komisár, že v kapitole o clách v dokumente akta sa nehovorí o liečivách, ale je tu explicitná zmienka o povinnosti, o licencovaní, o praktikách, ktoré sú veľmi dôležité pri liečivách. Záverom k utajeným skutočnostiam. Nemáme žiadne problémy s tým, aby ste sa zoznámili s textom, ale nie sme tu sami. Sú to medzinárodné rokovania. To znamená, že aj o iné zúčastnené strany sa musia zhodnúť na tom, čo sa zverejní a čo zostane zatiaľ nezverejnené. A čo sa týka konkrétnej otázky k tejto veci, či budete mať možnosť si prediskutovať dohodu. Nie je jasné, či k dohode dospejeme. Ak k nej dospejeme, tak budeme v potom takej situácii, aby sme sa mohli vyjadriť k tejto vašej otázke pred podpisom. Samozrejme, že komisia sa bude zúčastňovať na rokovaniach a v tlačových vyhláseniach ku koncu washingtonského kola rokovaní uvidíte, či sa strany rozhodnú zverejniť text predtým, než ho podpíšu. Teraz je ťažké sa k tomu konkrétnejšie vyjadriť, takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí predseda. Rozprava je uzavretá. A teraz pristúpime k hlasovaniu.